Uh, dear colleagues, we cannot, wait uh, any longer because the agenda is... Takže, uh, mm, vážení kolegovia, nebudeme už čakať, máme nabitý program. Začínam naše rokovanie. Srdečne vás zdravím. Takže najprv k programu. Chcel by som navrhnúť e, zmenu e, hlasovacieho času. Predčerom predseda parlamentu ma informoval, že zasadnutie e, kontaktnej skupiny o viacročnom finančnom rámci vrátanie predsedu nášho výboru sa bude konať dnes. Bude sa tam rokovať o prepojeniach medzi viacročným finančným e, e, rámcom a procesom spolurozhodovania a musím sa zúčastniť tejto schôdze a v tejto súvislosti navrhujeme zmenu programu a chceme o pol hodiny posunúť e, čas hlasovania z 10.30 na 11. To znamená, že budeme e, hlasovať o 11. nie o 10.30. To by bol jeden návrh, pokiaľ by ste s tým súhlasili. Chcela by som požiadať mm, našich politických e, poradcov, prípadne asistentov, aby ste informovali svojich poslancov o tom, že bod 14 stanovisko pána Stavrakakisa ohľadom rozpočtového roku 2014, e, že budeme to preberať, a potom bod 15 stanoviska pána Dojča o európskom semestri. Potom by e, sme o tom mohli rokovať, potom ako ukončíme rozprávu o správe pána Vlasáka. Ak nemáme žiadne namietky, e, potom by som e, vás, by som vás chcel informovať, že nemáme žiadne žiadosti o zmene programu. Ako zvyčajne toto vysielanie, toto rokovanie sa vysiela e, cez internet. chcel by som eh, vás požiadať, aby ste toto všetko zohľadnili. A teraz teda druhý bod programu, schválenie zápisnice z, e, z, zo schôdze, ktorá sa konala 29. 30. mája. Zápisnice je vám k dispozícii a budeme ju považovať za schválenú na konci tej, tej schôdze, ak počas stretnutia neodznie žiadne namietky. A teraz bod 3. Oznámenia predsedajúcej je tu jeden, by som povedal, dokonca problém. Práve sme boli informovaní, že čo sa týka eh, stanoviska regi eh, ohľadom eh, priamých platieb a horizontálneho naredenia na rok 2014 hm, dohodli sme sa, že, že hm, našim spravodajcom bude pán Kurský, avšak sekretariát tohto výboru Agri nás informoval, že Agri e, v súvislosti s naliehavými záležitostiami e, sa rozhodol o nasledovnom harmonograme. Budú hlasovať o správe 8. júla. To znamená, že v pondelok už o tom hlasovali a e, termín prekladania pozmeňujúcich návrhov je 3. septembra. Vo výbore sa bude hlasovať, schváľovať táto správa 17. septembra. To znamená, že e, pre nás je absolútne nemožné uplatniť bežný postup, dokonca ten najrychlejší, e, e, aby sme pripravili o oficiálne stanovisko a preto by som chcela navrhnúť, aby sme individuálne prekladali pozmenujúce návrhy, aby kolegovia individuálne priamo bezprostredne prekladali svoje pozmenujúce návrhy výboru AGRI. Ak nemáte k tomu tiež žiadne poznámky a pripomienky. Prechádzame eh, na bod 4 programu. To je eh, návrh správy pana Oldřicha Vlasáka. Dnes sa musíme rozhodnúť o termíne na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ale eh, Oldřichovi odovzdám slovo, aby nám priblížil svoju správu a potom tie spravodajcovia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som vás požiadať, aby ste e, e, si nasadili e, sluchadla. Budem pokračovať po česky. Vážna pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Dovolte, aby som úvodom uviedol, že vítam návrh komisie, ktorý by mal sa snažiť zabezpečiť možnosť vyčerpať čo najviac prostriedkov, ktoré v súčasnosti máme v rozpočte ako viete, celá správa je rozdelená do dvoch základných častí. Sme samozrejme najmä pre systémový e, e, prístup, pre zjednodušenie postupu a preto podporujeme prvú časť uvedenej správy, e, čo sa týka prístupu top-up. Do konca roku 2013 a vieme, že tento top-up, toto navýšenie pre krajiny, ktoré majú problémy, bude možné využiť aj v novom programovacom období e, od roku 2014 až 2024. A v tomto smere máme kontinuálne nariadenie, ktoré sa v minulosti osvedčilo a v súčasnosti pokračuje a bude pokračovať aj do budúcna. Osobne som aj pre systémové a zásadné riešenie v druhej časti tejto správy, e, aby sa predlžilo pravidlo M plus 3, najmä s prehľadnutím e, na výnimku kohezných krajín pre obdobie roku 2007 až 10 e, rozhodnutie Rady o pravidle N plus 3 pre obdobie 2000 rokov, roku 2014 až 20. Chcel by som iba pripomenúť, že toto pravidlo sa v prvej časti osvedčilo. Máme e, tam e, na dva roky výpadok z tohto pravidla a pre nové obdobie zase sa uvažuje so zavedením pravidla, ktoré sa osvedčilo v minulosti. Týka sa to prostriedkov, ktoré sú v súčasnej dobe v rozpočte a nepožadujeme žiadne ďalšie prostriedky pre tento návrh riešenia. Aké sú hlavné dôvody? Cieľom je eh, orientovať sa na eh, výsledky politiky súdržnosti a práve preto to robíme a chceme pomôcť krajinám eh, s problémami. Zavedenie pravidla N plus 3 v týchto dvoch spomenutých rokoch už teraz umožní väčšiu flexibilitu. Ďalej treba po- pomôcť členským štátom v období krízy, e, v období e, sprísnenia rozpočtovej politiky, e, pomôcť, aby vedeli naštartovať investície do verejného súkromného sektora. Ďalej vznikne prechodový mechanizmus medzi súčasným obdobím a obdobím rokov 2014 a neskôr tento mechanizmus je známy a sa osvedčil budú zjednotené podmienky súčasného a budúceho obdobia. Ďalej, dotknuté štáty nebudú e, konať pod tlakom a nebudú urýchlenie e, voliť projekty, ktoré nie sú pripravené a sa zmenší nestabilita súčasného systému. A napokon, v období, keď e, sa vymýšľajú nové iniciatívy, ako dostať viac prostriedkov do týchto štátov, napríklad European Youth Initiative alebo Connecting Europe Facility, bolo by zvláštne, keby komisia alebo niektoré členské štáty by sa mali postaviť proti tomu, aby sme poskytli viac e, času krajinám, ktoré tu to potrebujú. Inak povedané, prečo by sme mali mať prostriedky, ale zároveň nevytvárali eh, nástroje na ich využívanie. Návrh správy umožňuje eh, eh, nám vyhnúť sa viacerým úsporám na konci programového obdobia tým, že umožní 10-percentnú flexibilitu medzi prioritami vnútri programu. Toto fungovalo pomerne úspešne v období rokov 2000 až 2006 uvedené zmeny nie je potrebné oznamovať komisii a členský štát by potom mohol flexibilne riešiť vlastné potreby. Toto e, je pozmenujúci návrh 10. Dámy a páni, toľko moje stručné zhrnutie e, uvedenej problematiky a záverom by som chcel doplniť, že v žiadnom prípade by som nechcel ohroziť tie výnimky, ktoré sa týkajú Slovenska a Rumunska, čo sa týka tohto čerpania toto by mala byť e, ďalším e, riešením, e, ktoré umožní ostatným štátom dočerpať uvedené peniaze bez väčších problémov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Tom, Tomáš Deutsch, EPP. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, milí kolegovia. Mm. Vyjadrenie pána Vlasáka bolo ozaj veľmi hutné a sme e, na to zvyknutí, že vždy e, prezentuje veci veľmi logicky a rád by som sa v podobnej línii vyjadril aj ja. V podstate v štyroch bodoch by som rád vyjadril moje stanovisko. V prvom rade by som chcel vyjadriť svoje uznanie v súvislosti s materiálom, ktorý prezentoval pán Vlasák. Naozaj pokladám e, ten materiál za hoden podpory. Po druhé, chcel by som povedať, že v podstate najprv musíme rozhodnúť o tom, či automatic, či riziko automatickej straty zdrojov predstavuje nejaké riziko, alebo do akej miery je to riziko. Pokiaľ by nastala taká situácia, či by to bol ten správny systém, to je jedna možnosť, a potom by sme konali správne vtedy, keby z alokácií z kohezných fondov by e, sme väčší dôraz kladli na tie prípady, kde by možlo, mohlo dôjsť k stratám takýchto prostriedkov, respektíve či by skôr tie zdroje, ktoré sú k dispozícii z týchto kohezných fondov pre členské štáty, že by sa tie mohli efektívnejšie využívať. Ja som za túto druhú alternatívu a myslím si, samozrejme, že zo strany členských štátov problémy, ktoré súvisia s realizáciou projektov, môžu súvisieť aj s tým, že je tu riziko pre viaceré krajiny, že stratia prístup k e, fondom, hlavne keď hovoríme o súvislosti s krízou, ktorá začala v roku 2008-2009 a realizácia projektov je v niektorých krajinách tým pádom ohrozená do istej miery a je tu naozaj fakt, že e, je tu situácia bezprecedentných prekážok niekedy pri realizácii projektov. Tu by som práve chcel poukázať na to, že Slovensko a Rumunsko nie sú jediné krajiny, ktoré sú vystavené takémuto riziku. Sú tam aj iné krajiny. Po tretie, chcel by som v krátkosti povedať, že súhlasím s pravidlom N plus 3, teda s tým, čo navrhuje pán Vlasák. Chcel by som navrhnúť, že by sme to mohli spresniť jedným pozmeňujúcim návrhom, že to je uplatnením e, modelu N plus 3, že by sme to rozšírili až do 31. decembra 2016. A systém top-up v súvislosti s tým, e, teda to, čo sa tu sformulovalo, tu by som navrhoval tiež jeden pozmeňujúci návrh, pokiaľ sa tam hovorí o 10% a náraste, tak to by sa malo týkať tých štátov, ktoré už majú e, nejaké príjmy zo strany pomoci z Európskej únie, hoci už peniaze z programov neplynú, ale pritom e, vychádzajúc od e, zrušenia toho statusu. Teda respektíve ide o to, že kým sa nevrátia tie prostriedky, tak zatiaľ by sa uplatnil tento nárast aj na tie krajiny. Čiže v podstate chcem podporiť to, čo navrhuje pán Vlasák. Ďakujem. Viktor Boštinár. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Viktor Boštinár. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať pánovi Vlasákovi za jeho správu. Ako už som uh, eh, uvidel naposledy, v tomto ča- uh, okamihu návrh komisie eh, má um, zásadný význam. Jeho cieľom je pomôcť krajinám, ktoré z uh, nejakého dôvodu uh, E, majú problémy a je tu riziko toho, že nevyužije úplný potenciál koheznej politiky. A preto chápem e, myšlienky, ktoré sú v pozadí jeho návrhu, najmä keď e, odporúča zovšeobecniť podmienky určené pre Slovensko a Rumunsko a keď navrhuje ďalšie zmeny, ktoré by mali pomôcť členským štátom, pokiaľ ide o zovšeobecnenie pravidla N plus 3 Mali by sme však e, mať na zreteli, čo sa skrýva za týmto návrhom. Všetky súvislosti a dôvody, e, ktoré vysvetľujú, prečo komisia ho predkladá. Jedným z dôvodov je potreba pomôcť tým krajinám, ktoré majú e, vážne problémy a sa nachádzajú v ťažovej finančnej situácii, prípadne pre nich platia programy finančnej pomoci ďalej Treba splniť e, dohodu, e, e, jednomyselnú dohodu z 8. februára, dohodu všetkých hlav štátov a vlád. A to sa týka mm, vlád všetkých 27 členských štátov. To nebola nejaká maličkosť alebo cukry pre Rumunsko a Slovensko. Ďalej, treba mať na zreteli e, situáciu e, vo vnútri rady kde členské štáty budú sledovať, či dôjde e, e, k odchýlke od dohody z februára. Ak áno, potom budú namietať akúkoľvek dohodu. Bohužiaľ, e, toto je skutočná situácia a vieme, nakoľko bolo ťažké pred dvomi týždňami dosiahnuť novú dohodu s radou a to sa podarilo iba po použití e, hrozby e, na strane parlamentu a iba na najvyššej úrovni. A napokon e, ďalší prvok, otázka času. Mm, čas je najväčším nepriateľom nielen týchto dvoch štátov, ale aj celého parlamentu. Môže to braniť nám prijatiu všeobecného nariadenia a špecifického nariadenia ďalej je dôležité eh, si uvedomiť, že ak to vo vhodnom čase neschválime, toto riešenie aj ostatné riešenie budú mm, na nič, pretože mm, ide o rok 2011 a 2012 a ak mm, strátime rok 2013 a nepríjmeme včas rozhodnutie, akékoľvek rozhodnutie nebude mať žiadny zmysel. Vrátanie pravidla N plus Musíme e, to urobiť, urobiť rýchlo a preto nemeňme návrh komisie a e, urobme všetko na to, aby sme e, to prijeli čím skôr, aby sme mali dostatok času na záverečnú dohodu a na jej realizáciu. Nejde o to, aby eh, sme eh, eh, konali proti akýmkoľvek členským štátom. Mm, chápem podstatu problému a som pripravený predložiť pozmenujúce návrh, aby sme to vyriešili dvomi krokmi. Jedno, jednak pre Rumunsko a Slovensko na základe nezmeneného návrhu komisie a v druhom kroku urobme to pre ostatné členské štáty, ktoré by chceli túto možnosť využiť, ale v druhom kroku E, budeme potrebovať e, vyjednávanie. To znamená, že treba rozbehnúť rokovanie e, na pôde rady a rokovanie s komisiou. Takže predložím pozmeňujúci návrh, aby riešenie bolo v dvoch krokoch. Jeden krok Rumunsko a Slovensko a druhý krok pre ďalších potenciálnych kandidátov spomedzi členských štátov a potom rozbehneme rokovanie. Apelujem na vás všetkých, poprosím vás, aby ste ma pochopili. A napokon naozaj posledná informácia po e, tých dramatických snahách rumunskej vlády sme strojnosobili e, mieru absorpciu v porovnaní s rokom 2012, avšak stále sa nachádzame na, e, na úrovni 19%, pokiaľ ide o platby a nie vyčlenenie prostriedkov. Hm. Ďakujem pekne ešte raz, Oldřich, e, e, za krásne informácie, ale keď sa dívam na čísla e, Rumunsko, na základe hm, predpovedí hm, komisie riskuje stratiť 2,3 miliardy eur. To je obrovská čiastka, takže ešte raz e, apelujem na vás, aby ste zvážili túto možnosť. Je pomerne e, prúzná, nikoho e, žiadny členský štát nediskriminuje. Môžeme robiť to, čo je jednoduché urobiť teraz vo vzťahu k Slovensko, Rumunsko a potom začať pripravovať kompromis pre ostatné členské štáty a ešte raz, nezabúdajme na niečo, pani predsednička, uplatnenie pravidla N plus 3 vo všeobecnosti na obdobie rokov 14 až 20 bude znamenať opätovné naštartovanie trialogu, lebo máme všeobecné nariadenie, to už je e, vyjednané našimi stennými kolegami a nemyslím si, že Konstanca Krell a pán Václav Roj budú e, e, radi, keď budú musieť opätovne rozbehnúť e, trilog o pravidle 3 plus 3 vo vzťahu ku koheznej politiky. Ďakujem. But, uh, yeah. Uh, I don't see Nikos Chrysohelos. I don't know if anybody from the Green uh, group knows. Neviem, či tu je niekto príjemný zo zelených, takže pán Mikolášik. Budem hovoriť po slovensky. A Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca, ale e, ostanem pri slovenčine. Chcel som povedať e, celkom v logike tohoto návrhu e, dve veci. Veľmi si vážim názorov kolegu Vlasáka, ktorý dobre vie, ako veľmi si ho vážim pre jeho odbornosť a pre to, ako vždy vystupuje v tomto výbore so znalosťou vecí na druhej strane e, by som chcel poukázať aj na ďalšie e, okolnosti ktoré e, môžu spôsobiť to aby tento návrh bol prijatý tak aby sme na jednej strane urobili krok dopredu ale na druhej strane aby sme nezničili už doteraz vyrokovanú situáciu. bolo to už tu povedané E, mojim predrečníkom že e, netreba vôbec zabúdať na dohodu z rady kedy predsedovia vlád a e, heads of states sa dohodli aké opatrenia jednotlivé členské štáty si uplatňujú v čase, v čase krízy. a my vieme dobre že či už susediace krajiny s mojou krajinou slovensko si vyrokovali napríklad e, v prípade Českej republiky 900 miliónov e, nebudem to teraz rozoberať. Slovensko e, a Rumunsko išlo tou cestou, že máme vlastnú časť eurofondov, ktoré je treba dočerpať a mm, preto požadovalo na rade, aby bol zavedený do praxe ten princíp, ktorý umožní dočerpať tie prostriedky ktoré sú alokované len e, z rôznych objektívnych dôvodov neboli ešte vyčerpané a preto ten n three princíp pre rumunsko a slovensko bol takto na rade definitívne e, uzavretý. E, je treba zdôrazniť aj to čo pán vlasák povedal že tu ale vôbec nebudeme požadovať žiadne nové prostriedky žiadne nové nároky na rozpočet nevzniknú len umožníme týmto krajinám e, čerpať eurofondy tak aby boli e, použité pre občanov e, v zmysle kohéznej politiky a aby boli v čo najväčšej miere potom realizované v cieľovej krajine alebo v cieľových krajinách. Čiže ja by som sa veľmi rád priklonil aj k tomu veľmi pragmatickému návrhu Eh, akoby rozdeliť túto vec eh, eh, na dve časti. Jednak v tej prvej časti schváliť, odhlasovať N three 3 princíp pre Rumunsko a Slovensko a v druhej časti potom samozrejme hľadať možnosti, ako tento princíp prípadne rozšíriť aj na ďalšie krajiny s tým, aby sa nezničil už doteraz, doteraz platný a povedal by som vyrokovaný princíp medzi 27 e, ktorý e, v tejto chvíli existuje a e, kopíruje alebo rešpektuje aj návrh komisie. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Jan Břežina má slovo. Ďakujem za slovo. A ďakujem za veľmi dobrú a kvalifikovanú správu môjho kolegu Vlasáka. Myslím si, že všetky argumenty, ktoré boli uvedené pred ročníkmi, sú nespochybniteľné. Na jednej strane je pravdou, že systémové riešenie, ktoré navrhuje kolega Vlasák, je takým riešením, ktoré umožní jednotlivým krajinám dočerpať finančné prostriedky. Na druhej strane chápem kolegov zo Slovenska a Rumunska, ktorí sa boja o svoj kompromis, preto sa prikláňam k tomu pragmatickému riešeniu, teda ku schváleniu výnimky pre Rumunsko a Slovensko s tým, že sa pokúsime všetkými silami tohto parlamentu dojednať tento princíp pre všetky členské štáty, pretože táto situácia si naozaj zaslúži systematické riešenie. Možno by som sa ešte zmienil o jednej okolnosti, ktorá je zdánlivo nezávislá voči tomu, o čom tu hovoríme, ale ktorá žiaľ v niektorých členských štátoch taktiež ovplyvní situáciu predkladaním a vyučtovávaním projektu. A to sú, prosím pekne, povodne, ktoré postihli niektoré kohezné členské krajiny tomto ohľade úplne legitimne musíme apelovať na komisiu v tom zmysle, že je to ozaj fakt, ktorý musí vziať do úvahy, aspoň v tom ohľade, že sa v niektorých prípadoch nebudú aplikovať úplne striktné požiadavky, pretože proste vyššia moc si v niektorých prípadoch žiada niečo iného. Ako som už povedal, systémové riešenie by bolo najlepšie, ale prikloňme sa k pragmatickému rozdeleniu na Slovensko plus Rumunsko a systémové riešenie v druhej etape. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Slovo má pán Vladimír Menka. Takisto chcem sa poďakovať pánu Lasákovi za pragmatické návrhy, za pragmatické riešenia a ja to takisto beriem ako, že to je e, u neho štandard. A vysoko si, to cení, vysoko si cením aj, aj jeho ako osobu. E, musíme brať do úvahy, že rozhodovanie o tomto návrhu nariadenia je predmetom riadneho legislatívneho postupu. To znamená, že konečná dohoda závisí na rokovaní Európskeho parlamentu, Rady a komisie a takisto sa viaže samozrejme aj na rokovanie o viacročnom e, finančnom nariadení. Zoberme do úvahy, že by e, alternatívu, že by správa pána Vlasáka prešla v nezmenenej podobe a schválil by ju parlament e, na svojom hlasovaní v októbri. Potom by sme rokovali s radou a rada by nesúhlasila a ona to už dopredu povedala, že s tým súhlasiť nebude. To znamená, nedohodli by sme sa v prvom čítaní a to už tu nemáme čas na ďalšie trialógy, na ďalšie vyjednávanie, alebo všetko by sa vlastne zrútilo, všetko by padlo. E, preto e, najlepšie riešenie bude to skutočne, keby sme návrh komisie schválili v nezmenenej podobe, tak ako, ako, tie, ako ten návrh padol, no a my sa pokúsme možno aj dnes veď môžeme z tejto správy pána vlasákovej môžeme ju rozdeliť na dve časti jedna časť nech beží ako návrh komisie a druhá časť správa pána, návrh pána vlasáka ktorý riešme osobitným riešením osobitnou správou a skúsme urobiť všetko preto aby sme to presadili a uvidíme potom pri rokovaní s radou a s komisiou či to prejde myslím si že toto je najlepšie riešenie a k tomuto sa prikláňam ďakujem Slovo má pán Jozef Matula. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcel by som zablahoželať pánovi Vlasákovi k tejto správe, ktorá nám poskytuje aj detaily o členských štátoch, ktoré sú ohrozené vážnou situáciou v súvislosti s finančnou situáciou. Po analýze tejto situácie dochádzam k tomu, že by sme mali začať vychádzať z cieľov, ktoré navrhuje komisia a že by sme mali e, urobiť zmeny v nariadení 1083 a vychádzajúc aj z toho, čo sa dohodlo 7. 8. februára a aj z návrhov rady. Teda tie dva členské štáty, Slovensko a Rumunsko, by mali dostať e, výnimku v rámci pravidla N plus 3 keď hovoríme o zrušení viazanosti prostriedkov v súvislosti s rokom 2012. Tak ako navrhuje komisia, že by sa predložilo toto obdobie pre Slovensko a Rumunsko. A nakoniec návrh komisie je legitímny a bol jednohlasne v rade podporený. Ide vlastne o stanovenie dvojitých stropov pre Rumunsko a Slovensko. Isté, je tu aj otázka transferu medzi prioritami v programoch na úrovni asi 10 a to by malo byť zaujímavé pre všetky členské štáty. To, čo povedal pán Moštinár, vlastne zjednodušuje aj to, čo chcem povedať ja. Mali by sme sa dostať z tejto patovej situácie, a chcel by som povedať aj toto. V februári dospela rada ku dohode s Rumunskom a Slovenskom a aj ohľadne iných štátov sa pripravovali nejaké úpravy, takže by sme mohli prekonať túto patovú situáciu aj tým, že by sme prijali ten pôvodný návrh komisie a tým by sa vlastne v neskorších etapách podporili aj ďalšie členské štáty. Ďakujem slova pán much. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Je to veľmi dôležitá práca, ktorú ste tu odviedli a spravodajca vie, že sa musíme pozrieť na všetky rôzne možnosti a na konci musíme niečo urobiť. Takže čo sa týka diskusie, ktorú som si tu dnes ráno vypočul, tak je veľmi jasné, že musíme odviesť tú právnu stránku práce. No a v tejto fáze je to áno alebo nie. A my musíme povedať áno e, týmto pravidlám pre tieto dve krajiny. Takže tam nedáme čerku ale bodku. A potom sa môžete opýtať na tisíc rôznych vecí, ale až v ďalšej fáze, niekedy neskôr, možno to bude čoskoro, možno nie čoskoro, ale nemôžete rokovať o veciach, ktoré sú ktoré nie sú mŕtve. A už minulý týždeň tam, bolo, tam boli krajiny, e, ktoré ma navštívili a e, pýtali sa na rôzne veci a hovorili sme o mnohých veciach. Bola to naozaj dobrá diskusia, ale v tomto parlamente nenájde podporu. Nie zo strany EPP, neviem, čo týka ostatných politických skupín, ale my povieme áno tejto prvej fáze, ale bude na konci bodka. Potom budeme diskutovať o tisíci rôznych vecí, ale teraz tam dáme len bodku. Takže toto je politické posolstvo, tak ako to vidí EPP. Ďakujem, Monika Smolková. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že kolega predrečník to povedal veľmi správne a je, treba sa s ním stotožniť. Časť toho, čo povedal pán Bostinaru, e, e, chcela som povedať aj ja, takže už poviem len zo pár vecí E, končil tým pán botinaru že treba vidieť všetky súvislosti a všetky súvislosti tu dnes ešte neboli povedané. Ja by som možno chcela e, kolegom, pánovi deutschovi možno pánovi Vlasakovi e, poukázať na závery rady a body fifty one a two kde sa hovorí o ďalších ustanoveniach o zvláštnych prídeloch tu hrozí to, že keď my budeme bojovať o N plus 3 pre všetky krajiny a sa nám to nepodarí, tak e, práve Maďarsko môže prísť o ďalšie dodatočné zdroje, ktoré si na rade vybojovalo. A jedná sa o 1,56 miliard. Čiže bojujú o six hundred and ninety five miliónov ale môžu prísť o one fifty six miliárd toisto česká republika vybojovala si dodatočné prídely nine hundred miliónov a bojujú teraz na n three o six hundred and thirty three miliónov čiže tu treba vidieť v súvislostiach čo sa dohodlo na rade a slovensko a rumunsko v tých dodatočných zvláštnych prídeloch nefiguruje Čiže nechcelo ďalšie peniaze, chcelo len to, že to bola dohoda a na tie ďalšie zvláštne pridely tam je 21 štátov, ktoré niečo chcelo. Čiže mali by sme brať, prepačte hlas, mali by sme brať do úvahy celé závery rady a tie dodatočné finančné prostriedky, ktoré idú ďalším štátom, že za čo vlastne bojujeme keby bol časový priestor, tak ako tu bolo povedané, že máme rok na to, tak bojujme o univerzálny N plus 3 ešte pre roky 2011-2012, ale my čas nemáme. Takže bodka, schválme to a bojujme potom o ďalšie finančné prostriedky. Ďakujem pekne. Any... Ďakujem. Takže už sa nikto ďalší nehlási o slovo. Takže sa vyjadrí Európska komisia. Je tu Andreas von Busch, ktorý vedie jednotku pre operatívnu účinnosť. Prosím špecificky e, upresnite, prečo ste vybrali tieto dve krajiny. Ďakujem za slovo. Náš návrh bol, mal jasný mandát zo strany hlav štátov, takže sme e, sa riadili závermi o viacročnom finančnom rámci a na základe týchto záverov sme naplánovali tieto výnimky pre Rumunsko a Slovensko. Prečo len pre tieto dve krajiny? Závery o viacročnom finančnom rámci sa zakladajú na e, rozpočtovom kompromise, ktoré sa zakladajú na nedostatočných prostriedkoch e, európskeho rozpočtu. No a na tomto základe sa naplánovalo aj, že nastane obrovské zníženie. No a čo sa týka e, e, aplikácie pravidla N plus 3 na všetky krajiny, tak to by k tomu ešte viacej prispelo. Tento, tieto závery a náš návrh taktiež hovorí o tomto znížení prostriedkov. No a čo sa týka tohto e, rozšírenia pravidla na tieto dve krajiny, tak tu sme nechceli narušiť dohodu, ktorú dosiahli hlavy štátov a taktiež kompromis v súvislosti s viacročným finančným rámcom. Takže komisia naďalej má rovnaké stanovisko v súvislosti s N plus 2 a N plus 3, ako to nájdete v návrhu a neradi by sme toto ustanovenie menili. Je pravda, že sme zoštihlili v roku 2014 a 2020 eh, N plus 3 a N plus 2, ale to sa zakladá na novom rozpočto, na novej rozpočtovom výpočte. Nie je to niečo, čo sa zaklada na nejakom e, náhlom rozhodnutí, je to niečo, čo je konzistentné, bolo to naplánované do budúcnosti a musíte zvážiť taktiež to, že v ustanovení do budúcnosti tam je jasné zjednodušenie situácie. Takže výnimky, ktoré tu máme napríklad pre väčšie projekty, tam neexistujú v rámci ustanovení CPR. Čo sa týka tej Druhá vec, o ktorej sa hovorilo, o navýšení obmedzenia pre členské štáty, ktoré sú v rámci e, finančného podporného mechanizmu po roku 2013, tak tam komisia sa pozrela na rôzne návrhy a taktiež na diskusie, ktoré prebehli na rade. A ukázalo sa, a myslím, že o tom hovoril aj pán Dojč dnes, ukázalo sa, že by mohlo byť užitočné rozšíriť mechanizmus a ponechať členské štáty v rámci tohto obmedzenia po prijatí CPR do konca plánovacieho obdobia. Takže komisia by mohla akceptovať tieto návrhy a rozšíriť to na tento mechanizmus top-up až po tom, čo sa schvália CPR. Takže môžeme ho rozšíriť do konca plánovacieho obdobia. V tomto prípade to zosúladíme aj s diskusiami o CPR. Tam sa plánujú takéto ustanovenia do polovice roku 2016, kedy prebehnú nové diskusie ohľadom top-up ohľadom opatrení, ako presne sa to bude rozširovať, aplikovať. Posledná vec, o ktorej hovoril pán Vlasák, ohľadom flexibility. Komisia bola zatiaľ proti takéto flexibilite, pretože sme e, významným spôsobom pozmenili flexibilitu pre uzavretie. Členské štáty môžu požiadať o modifikáciu e, projektov až do konca opravneného obdobia 2015. Táto flexibilita, ktorá je tam stanovená, umožňuje monitorovacím výborom, to znamená aktérom v rámci týchto výberov, výborov, mimovládnym organizáciám a taktiež iným aktérom, umožňuje im sa rozhodovať v súvislosti s plánovanými zmenami. Takže pokiaľ tam poskytnete túto flexibilitu, túto 10% flexibilitu, tak nie len to neuvidí komisia, ale neuvidia to ani aktéry v rámci monitorovacích výborov. Takže oni si myslia, tento proces nie je až taký vhodný. Pokiaľ ale chcete dospieť ku kompromisu, tak eh, môžeme naplánovať určitú flexibilitu aj v tomto bode, avšak sme veľmi skeptickí v súvislosti s objemom 10%, pretože tých 10% to môže byť celkom obrovská suma eh, v rámci rôznych veľkých projektov môžete sa ľahko dostať až na čiastku 1 miliarda alebo viac. A to by malo obrovský dopad na eh, programové rozhodovanie. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem. Ďakujem. Takže pokiaľ už sa nikto ďalší nechce vyjadriť ani sa opýtať, takže zatváram tento bod. Lehota na pozmenujúce návrhy je do 17. júla na obed. 17. júla, to je budúci týždeň. A potom plánujeme hlasovať na septembrovom stretnutí výboru REGI, to je 23. septembra Takže v oktobri potom pôjdeme na plenárku a myslím si, že čo najskôr by sa nám to mohlo podariť uzavrieť. Takže uzatváram tento bod programu a teraz Giorgio Stavrakakis, prosím, pokračujte. Keď ste tu neboli, tak sme sa dohodli, že budeme pokračovať vašim stanoviskom. Takže budete vy sám predseda. Ďakujem za slovo, milí kolegovia. Takže nebudem prechádzať celé toto stanovisko detailne, avšak by som chcel zúrazniť niektoré body, o ktorých si myslím, že sú veľmi zaujímavé pre náš výbor. Predovšetkým poprvé tu máme rozpočet. Keď sa pozrieme na závery rady z februára, a na pokrok, ktorý bol zaznamenaný v rámci rokovaní o viacročnom finančnom rámci tak e, vedeli sme, že nastane zmena v súvislosti s rozpočtom na rok 2014. E, tie čísla hovoria sami za seba. Čo sa týka koheznej politiky, tak tam máme návrh komisie, ktorý predpokladá zníženie o 13 e, záväzkov a potom 9,3 pri ploškách platobných. A potom to máme 52 platieb e, z roku 2014, ktoré majú byť využité na neuhradené záväzky z predchádzajúcich rokov, ale vyzerá to tak, že e, to tak nebude, pretože tieto čísla naďalej stúpajú a nesmieme zabúdať na to, že komisia vo svojom návrhu rozpočtu podporuje e, svoje ohodnotenie v súvislosti s 11 miliardami 200 miliónmi opravného rozpočtu na rok 2013 a tie taktiež budú doplnené tento rok. Potom je to ďalšia téma, o ktorej by som chcel hovoriť. Myslím si, že je to naozaj zásadný problém pre náš výbor. A konkrétne je to to, že komisia vychádza z toho, že sa zakladajú na stanovisku rady. O tomto sa naňalej diskutuje v našom trojstrannom dialogu. Máme tu nariadenie CPR a taktiež návrh postupu spolurozhodovania. Takže budem musieť počkať, čo, aký výsledok budú mať rokovania, ale členské štáty a regióny musia mať dostatočné zdroje na toto obdobie, aby mohli uradiť svoje záväzky, aby mohli investovať do stavebných práci, aby mohli bojovať proti finančnej kríze, v ktorej sa nachádzame obomi nohami. Čo sa týka navýšenia finančných sadzieb, ten top-up a uvoľnenia kompromisných noriem, tak to by bolo dobré, keby nás komisia informovala, či už vypočítala, aký to bude mať dopad aké budú mať tieto návrhy rozpočtu na rok 2014 dopad. A tu, toto je posledná otázka z mojej strany a teraz si počkám na odpovede komisie. Ďakujem. No uh, Máme tu predstaviteľa komisie? Myslím si, že niekoho nemáme. Chcel by niektoré kolega eh, sa viedriť? Nie. The deadline for a... Eh, termín na prekladanie pozmeniacich návrhov 18. júla na obed. Pokračujeme. Ďalší bod. Bod 15. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politik plnenia priorít na rok 2013. Poprosil by som pána spravodajcu, pána Tamáša Dojča, aby e, vystúpil. Pán kolega, máte slovo. E, ďakujem za slovo, pán predsed, predsedajúca, vážení kolegovia. Teda, ďakujem, pán predseda, <laughs> dámy a páni. V podstate tu máme dve podobné témy e, o ktorých sa už predtým e, na výbore rokovalo. A to súvisí aj s mojim stanoviskom, ktoré tu predostriem. Poprosím, dámy a páni, rád by som teda poukázal na niektoré konkrétne body. Teraz v prvom rade je tu význam vytvárania pracovných príležitostí. Toto by som chcel predovšetkým počiarknúť. Neviem zatiaľ dosť presne sformulovať, či politika kohézie e, z hľadiska dlhodobého môže byť považovaná aj dlhodobou politikou investícií. Týka sa to hlavne malých a stredných podnikov. Tieto v rámci Európy určite e, zohrávajú nesmierne významnú úlohu v rámci Európy, pokiaľ ide o vytváranie a zachovávanie pracovných príležitostí. Preto kohezná politika e, v tomto zmysle zohráva veľmi významnú úlohu keď hovoríme o vytváraní pracovných príležitostí teraz, keď máme veľký záujem znížiť aj stupeň alebo úroveň nezamestnanosti mladých ľudí. Súhlasím aj s tým názorom, ktorý hovorí o tom, že hospodárska kríza je veľmi tvrdá a vytvára náročné podmienky pre investície Niekedy sa rozhodnutia odkladajú a toto určite má negatívny vplyv na výkonnosť ekonomiky. Preto v záujme vytvorenia určitého bezpečnejšieho prostredia je potrebné vytvoriť aj nejaký stabilný rámec pravidiel, e, ktorý by prispel k zníženiu administratívnej záťaže a odbúral, alebo pomohol odbúrať korupciu. Takže v tomto návrhu by som chcel poukázať aj na to, že Európska komisia koncom mája v prípade viacerých krajín sa rozhodla e, prísť s návrhom zrušiť konania proti niektorým krajinám, ktoré prekročili e, rozpočt to, čo sa pôvodne plánovalo v rozpočte. V tomto zmysle sa to týka aj našej krajiny, Maďarska. Myslím, že to je dobrý krok. Okrem toho myslím, že hlavne sa musíme zamerať na nezamestnanosť, na konsolidáciu financií, na možnosť realizácie rast, politiky rastu s možnosťou využiť kohézne fondy. Jednoznačne treba zabezpečiť dostatočné prostriedky cestou možných investícií z eurofondov taktiež. Takže, dámy a páni, uvítam vaše vyjadrenia k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Dejč. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade dovolte, aby som poďakovala pánovi spravodajcovi za návrh stanoviska. Myslím si, že má veľmi dobrú štruktúru. A v našom výbore e, veľmi podrobne sa zapodívame podrobnostiami európskeho semestra, myslím si, že e, e, veľmi dobre to dáva semestr do súvislosti s koheznou politikou. Európsky semestr predstavuje cyklus. To znamená, že rok čo rok dostávame viac menej rovnaké znenie a preto e, považujem za dôležité e, venovať náležitú pozornosť e, a e, zvýšeniu e, e legitimnosti hospodárskeho riadenia Európskej únie. Najnovšie e, odporúčania e, komisie pre jednotlivé krajiny e, sú užitočné, obsahujú e, potrebné informácie, avšak e, e, e nie celkom dobre odzrkadľujú vyvoženosť jednotlivých politík. Samotná kríza nutí Európsku úniu e, e, e, ešte viac sa snažiť o vybilancovanie, čo nie jednoduché. Dôraz na hospodársky rast, e, zamestnanosť a prístup e, k prostriedkom je veľmi dobre vypracovaný. Zdieľam znepokojenie spravodajcu e, ohľadom zniženia investícií, či už verejných, alebo štátnych, alebo súkromných. Súhlasím s potrebou posilniť štrukturálne fondy s tým, aby sa posilnili investície v Únii Znepokojuje ma nedostatočná investičná e, e, kapacita e, Európskej únie a v súvislosti s úlohou malých a stredných podnikov, najmä v menej rozvinutých regiónoch nevidíme žiadny pokrok pri zvýšení uverovania malých a stredných podnikov zo strany bank. Nazdávam sa, a som presvedčená, že finančný e, e, nástroj by e, mohol predstavovať jednu z možností pre koheznú politiku. Som presvedčená, že štrukturálne fondy majú veľmi dôležitú úlohu, presne tak, ako uvádza pán spravodajca. A napokon vítam dôraz na nezamestnanosť, najmä na nezamestnanosť mladých aj v tejto otázke kohezná politika má svoju úlohu a myslím si, že odporúčania komisie by mali to viac vyzdvihnúť. E, e, ide o rokovanie e, v súvislosti s potrebou riešenia nezamestnanosti mládeže za použitie štrukturálnych fondov a preto vítam aj toto stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, pani Kleva. Máme ešte niečo, pán Van Nistelrooy. Ďakujem pekne. Iba jedna otázka. Nemohli by ste nám poskytnúť viac informácií o dôsledkoch sporu v súvislosti s nezaplatenými účtami e, e, e, z koheznej politiky v roku 2013? Ako to ovplyvňuje E, kapacitu, schopnosť e, vynakladať prostriedky v nasledujúcom roku, ako sa to bude riešiť, lebo viaceré faktúry sa prenašajú do nasledujúceho obdobia. Či to vadí, či by ste vedeli uviesť konkrétne čísla? Thank you very much, Mr. Van Nistelrooy. Mr. Deutsch, Pán spravodajca Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem za vyjadrané názory. Pokiaľ ide o otázku pána Nistelroja, predpokladám, že by na to mohli reagovať aj niektorí iní kolegovia. Ak pán predseda poskytne priestor, tak predstavitelia výboru, ktorí by sa k tomuto chceli vyjadriť. Aj cez web streaming by sme dokázali potom poskytnúť viac informácií. Ďakujem v každom prípade za podporné stanoviská, ktoré odozneli. A myslím, že dospojeme k širokej zhode v názoroch a ten materiál budeme môcť prijať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Keďže tu nie je žiadny predstaviteľ komisie, Takže upozornená, že zašlo údaje mailom. Chcel by som teraz e, vyhlásiť prestávku do 11. Termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 16. júla e, o 10. So, as I told you, we suspend the meeting until 11 o'clock. Thank you very much. No, tak na pana Nikolského.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

Wylemania tak, tak. No jasně, kdybym psala to že to no že to je to je to je to je to je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

Milí kolegovia, chcela by som začať hlasovanie. Ako obvykle, najprv skontrolujeme prístroje, takže prosím, vložte tam kartičky a zahlasujeme kontrolne, aby sme videli, či každému funguje hlasovacia kartička. Takže môžete hlasovať. Dobre, takže ľudia, čo ste tu, uzatváram hlasovanie. Nikto nemá problém, pokiaľ to správne vidím. Takže začneme všeobecným, e, všeobecným nariadením. Takže ešte stále je, sa tu veľa ľudí pohybuje hore dolu, takže je nemožné začať hlasovať. Wojtek, put your cards into the... Okay, we start... Dobre, takže začneme hlasovať. Najprv blokové hlasovanie číslo 1, kto je za? Kto je proti? Držali sa prijaté blokové. Hlasovanie 2, kto je za? Proti? Držali sa prijaté. Ďalej. Pozmeňujúci návrh 27. Na strane 4 pozmeňujúci návrh 27 na strane 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 51, strana 9. Strana 9, pozmeňujúci návrh 51. To je za, proti, zdržali sa, Prijatý. Pozmeňujúci návrh 66, strana 11. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 66, strana 11. Proti? Zdržali sa. Prijatý. Strana 12. Pozmeňujúci návrh 67. Strana 12, 67 za, proti, zdržali sa, prijatý. 69 na ďalšej strane, 69 za, proti, zdržali sa, prijatý. Strana 20, pozmenujúci návrh 119. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý overíme si elektronicky 119. Môžete hlasovať. Je tu jeden socialista navyše, ktorý musí vyťahnuť kartičku, prepačte. Takže jeden sociálny demokrat, teraz je to v poriadku. Uzatváram hlasovanie. A je to prijaté. 40 k 4, neviem, kto to chcel preverovať. Strana 26, 179, pozmenujúci návrh 179. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Prijatý. Takže 2, e, 9, pardon, 213, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalej, kompromis 25 na strane 30. Časť 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Časť 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalšia strana 4, 9.3. Strana 31, pozmeňujúci návrh 493 za, proti, zdržali sa, prijatí. Strana 38, 282 282. Pozmeňujúci návrh 182 za, proti, zdržali sa prijatí. Pod tým 274 za, proti, zdržali sa prijatí. Strana 43. 499 na strane 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Strana 44, 343, pozmenujúci návrh 343 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz e, strana 46, 355, pozmenujúce návrh 355 za, proti, zdržali sa, prijatí, Strana 49, 379. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Ďalej 380. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Ďalej strana 55. Blokové hlasovanie 3. Blokové hlasovanie 3 na strane 55, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Strana 56, máme tu MPL 14, je to úvodné stanovenie 57a, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Strana 64. 148 ample. Pozme sa na 148 ample na strane 64. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. Strana 65 a 153 ample. Za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 154 empl za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalej strana 70. Empl 222 za, proti, zdržali sa prijatí. 230 na ďalšej strane. Empl 230 za, proti, zdržali sa prijatí. 231 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz prechádzame k finálnemu hlasovaniu. Ani tomu nedokážem uveriť. Záverečné hlasovanie elektronicky, prosím. Takže môžeme hlasovať. Môžete hlasovať. Okay, so now we are voting. Takže Legislatívny návrh po zmenách. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. Very, very slow. We are voting... Ste pomalí. Hlasujeme o pozmenenom legislatívnom návrhu. Takže pokiaľ nechcete hlasovať, nehlasujte, ale uzatváram hlasovanie teraz. A je to 40 za, 1 proti, 3 sa zdržali. Ešte stále je to dobrý výsledok, áno, ale ešte stále tu máme legislatívne uznesenie, ktoré taktiež bude hlasované elektronicky. Môžete hlasovať. Dobre, takže zatváram hlasovanie. 41 za, traja proti. Ďakujem. Takže ešte hlasujte o jednej veci. Prosím, len zvihnite ruku. Musíme byť pripravení na situáciu, že sa objaví určité záležitosti, kde budeme musieť pokračovať s rokovaniami. Takže prosím, taktiež chcem, aby ste udelili negociačnému týmu mandát, aby mohol ďalej rokovať interinstitucionálne, pokiaľ by tam boli nejaké záležitosti, ktoré by sa objavili v rámci alebo na základe mandátu a prijatej správy na finalizovanie celej záležitosti, aby sa mohlo v oktobri hlasovať na plenárke. Takže prosím, musíte rokovaciemu týmu udeliť opäť mandát. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa. Takže dobre, máme mandát. Gratulujem Konstanca Lamberovi. Viem, že by chceli podať pár slov, takže možno teraz na úvod Lambert len chvíľočku. Len jednu vetu. Chcem poďakovať kolegom za extrémne dobrú spoluprácu, na tejto komplexnej záležitosti, predovšetkým za váš prístup v rámci spolupráce. Tým sme sa dopracovali až do tejto fázy. Myslím si, že Konstance by povedala to isté a taktiež všetci tie nevyspravodajcovia. Áno, som si istá, že Konstance taktiež sa chce vyjadriť aj osobne. To je neuveriteľné. Áno, ja súhlasím s Lambertom Všetko, čo povedal, je pravda. Ďakujem všetkým. Ale nie vždy to takto je v rámci rokovaní. Tak len preto. Ďakujem. Ešte chce niekto niečo povedať? Pokiaľ nie, tak môžeme sa pohnúť k fondu ARDF. E to je ďalší bod na programe. Máme tu pozmenujúci návrh 29, kto je za. Pozmenujúci návrh 29, kto je proti. Zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 90. Budeme hlasovať oddelenie v troch častiach. Takže prvá časť to je za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá. Teraz prechádzame v 93. 93 na ďalšej strane, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 32. 32. To je za, proti. Zdržali sa prijatí. 96 za, proti. Zdržali sa prijatí. Overíme si 96 elektronicky. Môžete hlasovať. Je to prijaté. Ďalej. 36, nie. 34. Takže 34 je to na ďalšej strane. 34 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 35 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 37 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 38 za proti, zdržali sa prijatí, 39 za, proti, zdržali sa prijatí, 40 za, proti, zdržali sa prijatí, 41 za, proti, zdržali sa prijatí, 42 za, proti, zdržali sa prijatí, 111 za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, proti, zdržali sa prijatí, 114 za, proti, zdržali sa prijatí, 115 za, proti, zdržali sa prijatí, 117 za, proti, zdržali sa prijatí, 118 za, proti, zdržali sa prijatí, 100, 47 za, proti, zdržali sa prijatí, 48 za, proti zdržali sa prijatí, 49 za, proti zdržali sa prijatí, 50 za, proti zdržali sa prijatí, 51 za, proti zdržali sa prijatí, 52 za, proti zdržali sa prijatí, 120 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti zdržali sa prijatí, 58 za, proti, zdržali sa prijatí, 59 za, proti, zdržali sa prijatí, 60 za, proti, zdržali sa prijatí, 61 za, proti, zdržali sa prijatí, 62 za, proti, zdržali sa prijatí, 63 za, proti, zdržali sa prijatí, 64 za, proti, zdržali sa prijatí, 65 za, proti, zdržali sa prijatí, 66 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 74 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 75 za, proti, zdržali sa prijatý, 76 za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 77 za,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 84 za, proti, zdržali sa prijatí, 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 za, proti, zdržali sa prijatí, 85 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. 21 za, proti, zdržali sa, prijatí. 22 za, proti, zdržali sa, prijatí. 88 za, proti, zdržali sa, prijatí. 24 za, proti, zdržali sa, prijatí. 89 za, proti, zdržali sa, prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prechádzame k stanoviskám. Takže Konstance, prosím. Ja mám jednu otázku, možno je to moja chyba, ale nehlasovali sme ohľadom pozmenujúceho návrhu 67. Nevidím to ani na hlasovacom zozname. Je to na strane 6. Áno, nehlasovali sme, vidím to. Ale nemusíme hlasovať. Alebo áno? Dobre. Takže bez teba aj Olbricht je stratený. Nie len Lambert, ale aj Jan. 67. Musíme hlasovať, kolegovia. Je to na strane 6. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí.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 Uh, Takže ak sa nemýlime, budeme eh, eh, hlasovať eh, blokovo o celom bloku pozmenujúcich návrhov. Áno. Takže, aha, hlasujeme unblock. Takže je nám všetkým jasné, o čom hlasujeme. Teda v poriadku hlasujeme za, proti, zdržali sa zamietnuté. A rovnako budeme hlasovať e, e, o stanovisku e, pre výbor, výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. To znamená, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré neopadli, o nich hlasujeme unblock. Takže kto je za, proti, zdržali sa, je to celkovo zamietnuté. A teraz strana 13, to sú e, e, pozmeňujúce návrhy výboru ITRE, takže rovnaký postup. Takže hlasujem len blok za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz prechádzame na stranu 18 to je výbor pre dopravu a cestovný ruch, takže hlasujeme blok. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sú zamietnuté. Ak sa chcete viedriť, nech sa páči. Áno. Takže počkame. Lebo treba postupovať riadne. Pokiaľ viem, sme nehlasovali 68 a 69. E, urobili sme 67, ale je tu 68 a 69. O tom sme nehlasovali. A, e, my sme o tom nehlasovali a nie zámerom o tom hlasovať. Je to strana 6 po 67. Takže týka sa to 68 a 69. Kto je za 68 za, proti, zdržali sa schválená. A 69 za, proti, zdržali sa schválená. Ďakujem. Máme nejaké ďalšie pripomienky? Vždy je možné sa vrátiť. Takže môžeme hlasovať o záverečnom znení, tak najprv e, o legislatívnom znení, e, v pozmenenom znení, o legislatívnom návrhu v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovania 42 a 4 sa zdržali. A teraz e, legislatívne uznesenie. E, Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené, dvaja sa zdržali. Takže e, e, blahoželám Jan e, Olbricht plus ešte jeden. Takže pozitívne za ste hlasovali. No, keď človek má dočinenie so socialistami, potom e, e človek nikdy nevie. Takže, Jan, nech sa páči. Chcel som iba povedať, že rokovanie neboli jednoduché keď nejde o zdlhavé naredenie, vyžadovalo e, si to veľmi otvorený, prúzný postup členov viednovacieho týmu. Chcel by som e, srdečne poďakovať za našu spoločnú prácu, aj keď nevždy sme sa vedeli dohodnúť. Záverečné hlasovanie e, svedčí o tom, že máme spoločné chápanie vecí môžem potvrdiť, že niekedy to bolo naozaj veľmi e, zložité. Ďakujem pekne Janovi, celému vynovaciemu týmu, všetkým zúčastneným a chcel by som vás požiadať o mandát e, pre e, vyjednávací tým v prípade, že budeme musieť pokračovať v rokovaniach. Môžeme sa dohodnúť na tom, že poskytneme takýto mandát? Za, proti, zdržali sa. Takže mandát je tým udelený. A teraz Viktor. Kohezný fond. Môžeme začať hlasovanie po zmenici návrh 58. Za. Proti. Zdržali sa schválení 59 za. Proti. Zdržali sa schválení 60 za. Proti. 60 za. Proti. Zdržali sa schválení 16 za. Proti. Zdržali sa schválení 17 za proti, zdržali sa schválení, 18 za, proti, zdržali sa schválení, 19 za, proti, zdržali sa schválení, 20 za, proti, zdržali sa schválení, 61 za, 61 e, za, proti, zdržali sa schválení, 62 za, proti, zdržali sa schválení, 23 za, proti zdržali sa schválení, 24 za, proti zdržali sa schválení, 63 za, proti zdržali sa schválení, 26 za, proti zdržali sa schválení, 27 za, proti zdržali sa schválení, 28 za, proti, zdržali sa. Schválené 29 za, proti, zdržali sa. Schválený 30 za, proti, zdržali sa. Schválený 31 za, proti, zdržali sa. Schválený kompromisný návrh číslo 3 za, proti, zdržali sa. Schválený 33 za, proti, zdržali sa. Schválený 34 za, proti, zdržali sa. Schválený 35 za,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 proti zdržali sa schválení 42 za, proti zdržali sa schválení 43 za, proti zdržali sa schválení 44 za, proti zdržali sa schválení 45 za, proti zdržali sa schválení 46 za, proti zdržali sa schválení 47 ra, za, proti zdržali sa schválení 48 za, proti zdržali sa schválený, 49 za, proti zdržali sa schválený, 50 za, proti zdržali sa schválený, kompromisný návrh číslo 5 za, proti zdržali sa schválený, kompromisný návrh 6 za, proti zdržali sa schválený, 52 za, proti zdržali sa schválený, 53 za, proti Lambert, za, proti zdržali sa schválený, a teraz úvodné ustanovenia 54 za, proti zdržali sa schválení, dvojka za, proti zdržali sa schválení, 3 za, proti zdržali sa schválení, 55 za, proti zdržali sa schválení, kompromisný návrh 1 za, proti 4 e, zdržali sa schválení, 6 za, proti zdržali sa schválení, 7 za, proti zdržali sa schválení, 56 za, proti zdržali sa schválení, 9 za, proti zdržali sa schválení, 10 za, prosi, proti zdržali sa schválení, 11 za, proti zdržali sa schválení, pozmenil sa návrh 2 za, proti zdržali sa schválení, 57 za, proti zdržali sa schválení, 13 za, proti 13 e, zdržali sa schválení, 14 za, proti zdržali sa schválení stanoviska, stanoviska rozpočto, e, e, výborov. Takže budeme hlasovať o, o pozmeňujúcich návrhov rozpočtu unblock. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz životné prostredie, rovnaká situácia. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz v eh, ITRE za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz doprava a cestovný ruch za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz hlasujeme eh, o záverečnom znení dvakrát. Najprv eh, záverečné znenie legislatívneho návrhu. Hlasujeme, prosím. jeden člen EPP eh, musí eh, stiahnuť kartičku a ja by som to mohol urobiť. To je nezdvorilé. Ospravedlňujem sa. Zabudla som, že som z EPP, nemám pred sebou hlasovací zoznam. Takže 45, iba eh, jeden človek sa zdržal. Viktor, je to skutočná Viktória, je to víťazstvo. A teraz ešte legislatívny e, návrh, teda uznesenie, prepačte. Hlasujeme o legislatívnom uznesení. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie 40, 40 hlasov a jeden blahoželám. A vy ste chceli niečo povedať? Ohľadom mandátu? Kedy neskôr? Chcel by som poďakovať všetkým steným e, e, tieňovým spravodajcom zo všetkých politických skupín. E, mali sme skvelú spoluprácu. To, bolo, to bola neoceniteľná ľudská skúsenosť, táto spolupráca s ľuďmi z s rôznymi skúsenostiami a e, názormi a napriek tomu sme dosiahli e, takmer jednomyslný postoj. Ďakujem komisii Petrovi za stálu podporu a viac ako som povďačný viacerým e, mimovládnym organizáciám, predstaviteľom podnikovej sféry, takisto vďaka Janovi, lebo podarilo sa nám dosiahnuť niečo veľmi dôležité, mať rovnaké ustanovenie pre dva fondy, ktoré majú zásadný význam. A napokon ďakujem e, Karle a zo sekretariatu a Dariovi za skvelú cennú podporu. Ďakujem vám všetkým. Je to naozaj dobrá legislatíva a som e, na to hrdý. Stále potrebujem aby ste schválili mandát pre Viktora v prípade, že vznikne potreba ďalších rokovaní. Poprosím vás, e, kto je za, proti, zdržali sa. Je to schválené. Takže ETC. Škoda, že Rika e, nie je prítomná, ale odvedla skvelú prácu. Dúfam, že aj nám dobre dopadne hlasovanie. Takže hlasujeme. 39, kto je za? Proti, zdržali sa schválení 40 za. Proti, zdržali sa schválení 41 za. Proti, zdržali sa schválení 114 za. Proti, zdržali sa schválení 43 za. Proti, zdržali sa schválení 44 za proti, zdržali sa schválení, 45 za, proti, zdržali sa schválení, 46 za, proti, zdržali sa schválení, 47 za, proti, zdržali sa schválení, 48 za, proti, zdržali sa schválení, 49 za, proti, zdržali sa schválení, 50 za, proti, zdržali sa schválení, 51 za, proti, zdržali sa schválení, 54 za, proti, zdržali sa schválení, 64 za, proti, zdržali sa schválení, 65 za, proti, zdržali sa schválení, kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa schválení, kompromisný návrh 2, nie, 56, 56 za, proti, zdržali sa schválení, 57 za, proti, zdržali sa schválení, 55 za, proti, zdržali sa schválení, 58 za, proti, zdržali sa schválení, kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa schválený, kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa schválený, 61 za, proti, zdržali sa schválený, 66 za, proti, zdržali sa schválený, 53 za, proti, zdržali sa schválený, 52 za, proti zdržali sa schválení, 59 za, proti zdržali sa schválení, 62 za, proti zdržali sa prijatí, 63 za, proti zdržali sa prijatí, 60 za, proti za, kto je, kto je za, proti zdržali sa schválení, 67 za, proti zdržali sa prijatí, 68 za, proti zdržali sa prijatí, 69 za, proti zdržali sa prijatí, 70 za, proti zdržali sa schválené, 71 za, proti zdržali sa schválené, 72 za, proti zdržali sa schválený, 73 za, proti zdržali sa schválený, 74 za, proti zdržali sa schválený, 75 za, proti mm, na zdravie schválený, kompromis 75K je schválené, kompromisný návrh 8 e, e, za, proti zdržali sa schválené 76 za, proti zdržali sa schválené 115 za, proti zdržali sa schválené 77 78, prepačte, za, proti, zdržali sa schválení, 116 za, proti, zdržali sa schválení, 80 za, proti, zdržali sa schválení, 81 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 82 za, proti, zdržali sa schválení, 117 za, proti, zdržali sa schválení, 83 za, proti, zdržali sa schválení, 118 za, proti, zdržali sa schválení, 87 za, proti, zdržali sa schválení, 88 za, proti, zdržali sa schválení, 84 za, proti, zdržali sa schválení, 91 za, proti, zdržali sa schválené, 119 za, proti, zdržali sa schválené, 89 za, proti, zdržali sa schválený, 90 za, proti, zdržali sa schválený, 120 za, proti, zdržali sa schválený, 93 za, proti, zdržali sa schválení, 94 za, proti, zdržali sa schválení, 95 za, proti, zdržali sa schválení. 96 za, proti, zdržali sa schválení, 97 za, proti, zdržali sa schválení, 98 za, proti, zdržali sa schválení, 99 za, proti, zdržali sa schválení, 100 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis, kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený, 105 za, proti, zdržali sa prijaté, 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 2 za, proti, zdržali sa schválené, 3 za, proti, zdržali sa schválené, 4 za, proti, zdržali sa schválené, 5 za, proti, zdržali sa schválené,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 proti, zdržali sa schválené, 20 za, proti, zdržali sa schválené, 21 za, proti, zdržali sa schválené, 22 za, proti, zdržali sa schválené, 23 za, proti, zdržali sa schválené, 24 za, proti, zdržali sa schválené, 25 za, proti, zdržali sa. Prepačte, nepodarilo som to zablo- zablokovať. Môžeme to zablokovať? Neviem, hovorí pani predsedajúca. Môžeme ten zvyšok zablokovať o 25 po... No neviem, dokázali by ste to prijať až po 78, celú túto stranu, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Takže od 25 všetko dole, to je prijaté. Ďalej stanoviská, rozpočet. Čiže to, čo nepadá, tak o tom budeme hlasovať v blokovoch. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kontrola rozpočtu tým istým systémom. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Doprava, tran, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A to je všetko. A záverečné hlasovanie bude v, vlastne v dvoch. E, a Konstanca, želáte si niečo povedať? Dobre, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 43 k jednému, dvaja sa zdržali. A teraz legislatívne uznesenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 42 za, 1 hlas proti, 2 sa zdržali. Rika tu nie je, ale určite by ju to potešilo. Má, a asi väčšina z vás vie, že je práve čerstvou mamičkou, má chlapčeka, takže určite veľmi ju zaujímajú tieto otázky a ďakujem vám všetkým, ktorí ste prispeli k tomuto veľmi úspešnému trialógu a taktiež by som vás chcela požiadať, aby ste poskytli mandát aj pre prípadne núdzové otázky, ktoré môžu vyvstať. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Čo, robím, čo budeme robiť teraz? Máme ešte nejaké ďalšie veci?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 Nikto tu nedoplňal nič, takže všetko, čo predkladá on, by sme mohli vlastne hlasovať o tom en blok. Kto je za všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhuje Joachim Celer ohľadne tohto nariadenia? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz dva, záverečné hlasovania. Legislatívny návrh, tak ako bol upravený. Otváram hlasovanie. The vote is Končím hlasovanie. 42 za, traja sa zdržali. Výborný výsledok. A teraz legislatívne uznesenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Opäť 40 za, ktoré sa zdržali. Blahoželám Joachim. Takže zase je tu otázka mandátu, pravda? V prípade akýkoľvek nejasnosti alebo nepresnosti tak by sme mohli dať Joachimovi mandát, aby v tom konal. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené mandát je poskytnutý Joachimovi. Joachim, želáš si niečo povedať? Ďakujem pekne, pani predsednička, milí kolegovia a kolegyne. Chcem vám predovšetkým poďakovať za vašim súhlasom s výsledkom e, rokovaní. Chcem poďakovať predovšetkým pani Hübner, predsedničke, ktorá bola prítomná pri trialogovom vyjednávaní, veľmi angažovane nás podporovala celý rokovací tím a ona v neposlednom rade bola tá, ktorá toto, ty sa týmto zaoberala za predchádzajúceho vládneho obdobia. A teraz je toto právny nástroj pre cezhraničnú spoluprácu a ktorého možnosti boli rozšírené. Chcel by som taktiež poďakovať e, výboru, e, sekretariátu výboru, tým pánu Manefovi, ďalej pánovi Kaletovi, ktorý je poradcom mojej politickej skupiny a taktiež asistentovi Lukasovi Rajchemu, ktorý niesol hlavnú záťaž spojenú s organizačnými aktivitami a taktiež chcem poďakovať jerskému predsedníctvu rady, ktoré si skutočne, sa skutočne usilovalo, aby pracovalo na tejto e, téme. Bolo to dosť obťažné, nebolo to jednoduché a to z toho dôvodu, že na rade bolo z veľkej časti rôznorodné rôznorodé stanovisko zo strany rôznych členských štátoch. Mnohé členské štáty tento nástroj ešte vôbec nepoznajú, takže tam došlo mnohým nedorozumeniam. A niekedy preto rokovania boli také emotívne. Chcem poďakovať predovšetkým aj komisii, pánu Petersovi z komisie, ktorý bol vždy veľmi nápomocný a taktiež výboru regiónov, pretože je to vlastne nástroj pre cezhraničnú spoluprácu regiónov. A už sme e, založili e, mnohé EGTS, takže dúfam, že táto cezhraničná spolupráca bude naďalej podporovaná a nebude teraz môcť byť používaná len v Európskej únii, ale aj v spolupráci s susediacimi štátmi Európskej únie. Takže vás chcem poďakovať aj za dôveru, E, vo mňa, že môžem ďalej viesť rokovania. Thank you, Joachim. So... Ďakujem, Joachim. Takže myslím, že je to úspešné, že sme sa aj časovo zmestili. Teraz pokračujeme ďalej. Správa pani Kleva. Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v rámci politiky súdržnosti. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Pardon, hovorí pani predsedajúca. Prepačte, asi to je tá únava. Sú tu tri časti v kompromise. Prvá časť, kto je za? Prvá časť kompromisu, prosím. Hlasujeme po častiach, čiže prvá časť. Hlasujte, prosím, hneď končíme hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Časť číslo 2. Kto je za? Proti? Opäť si to skontrolujeme elektronicky. Takže elektronicky hlasujeme o časti číslo 2. Končím hlasovanie. Tiež je to zamietnuté. 26 ku 19. Časť 3 teraz, kto je za, proti, zdržali sa, táto časť je prijatá. Ďalej pokračujeme. Pozmeňujúci návrh. Aha, trošku je to komplikované. Musíme hlasovať aj pozmeňovacom návrhu 26, vzhľadom na tú situáciu. Takže kto je za 26? Proti? zdržali sa, preveríme si elektronicky. Pozmeňujúci návrh 26. Hlasujme. Končím hlasovanie. Tiež je to zamietnuté. Ďalej pokračujeme. 28. Kto je za? Proti? Opäť si to preveríme elektronicky. Musíme si to preveriť elektronicky. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 28. Končím hlasovanie. Tiež je to zamietnuté rovnakou väčšinou. Kompromis číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz kompromis 3. Kto je za? A teda prvá časť kompromisu 3. Kto je za? Proti? Myslím, že to je zamietnuté. Preveríme si to elektri- elektronicky. Čiže kompromis 3, časť 1. Hlasujeme. Končím hlasovanie podobne ako predtým, 25 ku 19, zamietnuté. Čas číslo 2, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, tu máme pozmeňujúci návrh 35, 35. Kto je za? Proti? Zdržali A. Preveríme si elektronicky 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 proti, 21 za, čiže zamietnuté. Teraz 36. Ústny pozmeňujúci návrh. Hlasujeme. Za, proti, zdržali sa pre schválené. 38, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 za, proti, zdržali... A 42 si preveríme. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 23 k 22. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 48, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej. 62. Kto je za? 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61. Za? Proti? A preveríme si 61. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie k 61. Končím hlasovanie. A je 22 na 22, čiže zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 63 za, proti, zdržali sa, schválené 64 za, proti, zdržali sa, schválené 65 za. Skontrolujeme si elektronicky. 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. 71, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. 72, za, proti, zdržali sa. Schválené. 73, za, proti, zdržali sa. Schválené. 74, za, proti, Pardon, vypadáva, vypadáva. Čiže 75 za. 75 si preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Teraz ho končím hlasovanie. Je to schválené. 23 na 20. A, alebo bolo to ináč. Áno, to bola 75. Teraz 76. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za. 79 si preveríme elektronicky. Lambert. Áno, dobre. Veď mhm. preto pozerám tým smerom. Mám zámer, aby som sa na teba mohol pozerať, milý kolega. Čiže končím hlasovanie. Schválené. Teraz 80. To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, prijaté. 82 za, pro... myslím, že to je prijaté, ale preveríme elektronicky. 82. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 22 21. Kompromis 8. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté, 86 za, proti, zdržali sa schválené, 87 za, proti, zdržali sa schválené, 89 za, aha, pardon, preveríme si 89 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz pokračujeme. 90. Kto je za? proti, a pardon, preveríme si aj 90 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. 91. Kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 92? Nie? Čiže, takže 92. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 93. Je niekto proti? Takže kto je za 93, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9, za, proti, zdržali sa prijaté. 98, kto je za? Za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté? Asi si to preveríme aj elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie k 98. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 24 ku 20. Takže ďalej. Stovka. Pozmite návrh 100. Á, pardon, ešte sa opravuje pani predsednička. 99 najprv. 99. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz ideme na stovku. Čiže 100. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 101, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 102, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 103, za, proti, zdržali sa, schválené. 104, to je za, proti, myslím, že to je zamietnuté, ale preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 25 ku 18. 105. Za. Proti. Preveríme elektronicky 105. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 27 ku 18. 106. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 110. Za proti, um, asi si to preveríme elektronicky, 110. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 27 ku 18. Ďalej 109, kto je za? 109, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 107, kto je za? Preveríme si elektronicky aj 107. Teraz skončíme hlasovanie. 23.21. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh. Aha, čo robíme teraz? Pýta sa mojim predsedajúca. 108. Dobre, hlasujeme o 108. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. 111. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 112. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 113. Za, proti, zdržali sa, schválené. 114. Za, proti, zdržali sa, schválené. 115. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10. Za, proti, zdržali sa, schválené. 120. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 118 za, proti, zdržali sa, prijaté, 119. A, pardon, o tom sa nehlasuje, čiže 121. Zdrž, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 122. Za, proti, zdržali sa, prijaté, 123. Za, proti, zdržali sa, prijaté, 124. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 129 za. Preveríme 129 elektronicky. Otváram hlasovanie. It's rejected. The vote is closed and it's rejected 20... Takže zamietnuté. Kde sme? Aha, 130 nasleduje. Takže 130, kto je za? 130 za, tak môžeme aj bez neho ukončiť, hovorí pani predsedajúca. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 131, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 132, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12, za, proti, zdržali sa, prijaté. 135, ústny pozmeňujúci návrh, je niekto proti, čiže hlasujeme v tejto forme. 135, za, proti, zdržali sa, prijaté. 136, za, proti a 136 si preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 24 k 21. 137, kto je za? Proti? Opäť si preveríme elektronicky 137. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 25 k 20. 138. Za. Opäť si preveríme elektronicky aj 138, aby sme sa vyhli chybám. Končím hlasovanie. Čas 25 na 18, čiže zamietnutá. Zamietnutý návrh. Teraz 139. Za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 13. Máme hlasovanie po častiach. Časť prvá Za, proti, zdržali sa. Schválené. Časť 2. Kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Ďalej 143. Kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 14. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 146. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 147. Za, 147 si preberieme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 148 za, proti, zdržali sa. Schválené. 149 za, proti. Preberíme si 149 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 24 k 19. Ďalej. 150. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 151 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 152 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 153 za? Proti? Zdrž... 153 si preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 24 ku 21. Ďalej 154. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmiňujúci návrh 1. Za, proti, zdržali sa, schválené. 2. Za, proti, zdržali sa, schválené. 3. Za, proti, to je zamietnuté. 4. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Za, osmička za, proti, zdržali sa prijaté. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa schválené. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa schválené, 14 za, proti, zdrž... a 14 si preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 25 na 20. 15 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si aj 15 elektronicky. Otváram hlasovanie k 15. Končím hlasovanie. Schválené 25 na 20. Kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 19. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 20. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 22. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. ITRE 1. Za? Skontrolujeme si ITRE 1. Takže Otvárame hlasovanie elektronické. Končím elektronické hlasovanie. Je to schválené 24 na 20. ITRE 3, kto je za? Proti? Tá istá situácia pravdepodobne, ale tá väčšina bude zrejme podobná. podobná. Otváram elektronické hlasovanie ku ITRE 3. Končím hlasovanie. Je to 23 na 20. Prijaté. ITRE 5. Kto je za? Proti? Elektronicky preveríme aj ITRE 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to to isté. Prijaté. ITRE 7. Za, proti, zdržali sa schválené. 9. Za, proti, Preveríme si deviatku elektronicky. Končím hlasovanie. 23 na 20, prijaté. Nitre 10. Zamietnuté. Itre 13, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej vypadáva. Takže teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 za, 6 sa zdržali, ale je to prijaté. Blahoželáme kolegyni Mojce. Prechádzame Prechádzame k správe Erminie Macony v súvislosti s účinkami rozpočtových obmedzení pre regionálne miestne orgány. Máme tu kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa prijatí. sa návrh 18, ústny sa návrh nikdy nie je proti. Takže sa návrh 18 prijatý. sa návrh 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 za. 23 si ešte overíme elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie zamietnutý 24 9, 19. Takže je niekto proti ústnemu pozmeňujúcu návrhu, takže hlasujeme o pozmenené verzii, kto je za, proti zdržali sa prijatí, 29 za, proti zdržali sa prijatí, 30 za, proti zdržali sa zamietnutý, kompromis 4 Dve časti. Prvá časť už 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Teraz 34 za, proti, zdržali sa prijatí. kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatí. 44 za, proti zdržali sa prijatí. 45 za, proti zdržali sa prijatí. 46 za, proti zdržali sa prijatí. 48 za, proti zdržali sa zamietnutí. Takže budeme hlasovať o 49 s ústnym sa návrhom. Nikto nie je proti tomuto návrhu, takže za pozmenenú verziu za, 49 pozmenenú si hovoríme elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijatý 21 k 17. Ďalej 47 za. Proti. Myslím, že to prijaté. Pokiaľ nikto neprotestuje, alebo áno, overíme elektronicky. Môžete 47 hlasovať. Uzatváram hlasovanie a je prijatý 26 k 16. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 za, proti. 54 si skontrolujeme. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie a zamietnutý 26 k 17. Pozmeňujem sa návrh 1. Za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujem sa návrh 2. Za, proti, zdržali sa prijatí. 3. Za, proti, zdržali sa prijatí. 4. Za, proti, zdržali sa prijatí. 5. Za, Peťku si preveríme elektronicky. Môžete hlasovať. Pozmeňujem sa návrh 5. Môžete hlasovať. Ešte môžete hlasovať. Myslím, že keď sa tu rozprávate, tak nehlasujete a potom prehráte. Takže prijatý. 28 k 16. Pozmeňujúci návrh 6. Za, proti. Prijatý. 7 za. Socialisti nevedia. oni nevedia, o čo majú hlasovať. Takže ešte raz, pozmeň sa vrch za, 7 za, proti, prijatý, 8 za, proti, zdržali sa prijatý, 9 za, proti, zdržali sa prijatý, 10 s pozmeňujúcim návrhom ústnym, pokiaľ niekto proti, tak hlasujeme o pozmenej verzii za, proti, zdržali sa prijatí. Návrhy e, výboru pre rozpočet 1 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 5 za. 5 za. Overíme si elektronicky 5. -ku. Takže návrh číslo 5. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 23 proti 21 prijatý. Ďalej sedmička za. Ešte si overíme elektronicky sedmičku. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to prijaté 23 22. Ďalej. Ample. Pozmeniec návrh 1 Ample. Za, proti, Držali sa zamietnutí, 4 za. Alebo sú všetky kompatibilné od 1 až po 11. Môžeme hlasovať blokovo? Dobre, hlasujeme unblock. Alebo nie, dobre. Takže štvorka za, proti, držali sa zamietnutí, 5 za. Peťku si overíme, pretože už tu nevieme, takže máte pravdu. Môžete hlasovať, uzatváram hlasovanie. A je to 23, 22, prijatý, 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10 za. Desiatku si overíme, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Prijatý 23 22. 11 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 12, nie, 15. 15 za. 15 si overíme, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 23 20 dom, prijatý. Takže toto sme... Alebo ešte finálne hlasovanie elektronicky. Môžete hlasovať. Už otváram hlasovanie. 40 za, 22 proti. Prijaté. Takže spravodajkyňa, len chvíľku. Ďakujem komisii, ďakujem aj sekretariátu výboru, myslím si, prostredníctvom tohto, tejto správy, výbor REGI, ukázal, že je poznesený nad európsku alebo vnútroštátnu byrokraciu a bol to taký pokus potlačiť Európsku úniu smerom k síce prísnej politike, ale aj k oživeniu. Pretože v opatnom prípade príde vlna protieurópskej politiky. Teraz Maria Irigoyen Pérez. Budeme hlasovať ohľadom reindustrializácie Európy. Kompromis 1. Musí počkať, pretože EPP nevedia, ako hlasovať. Takže kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3. Máme tu rozdielne hlasovanie, takže prvá časť kompromisu 3 za, proti, zdržali sa zamietnutá. A teraz druhá časť, to je za, proti, zdržali sa prijatá. Teraz kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za,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 proti, zdržali sa prijatí, 34, je tu ústny sa návrh, je niekto proti tomuto? Nie, takže hlasujeme pozmenenom návrhu, kto za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 8, za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 9, za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz záverečné hlasovanie. Môžete hlasovať. Dobre, uzatváram hlasovanie. 42, traja sa zdržali, takže prijaté. Maria, gratulujem. Pán Nistaroj Lambert, pán Nistaroj by niečo chcel povedať. Takže len stručne chcem poďakovať vám za to, že takto účinne hlasujete o všetkých týchto obrovských balíčkoch spisov. A máte naozaj pozitívny prístup. Taktiež chcem poďakovať sekretariátu, výboru. Skutočne pracujú úžasne a za to ďakujem. Prepačte. Chcete povedať, že si myslíte, že odvádzame dobrú prácu? Ďakujem. Chcem povedať, že je to úplne nádherná práca. Úplne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 pokiaľ sa dnes povede nebude hlasovať, tak po e, litovskom sa by mohla prísť správa pána Winklera, pokiaľ je ochotný urobiť to dnes mesto zajtra. Takže opäť meníme program. Ďakujem. So Takže stretneme sa o tretej, nebudeme hlasovať, ale bude tam správa pána Winklera.